Prvý bod na programe je vyhlásenie Rady k právnemu základu mechanizmu šenenského hodnotenia. Chcem poukázať na začiatku schôdze na to, že k tejto rozprave nebude voľná rozprava, nebude teda uh, žiadne keďždy a žiadna voľná rozprava. Bohužiaľ nemá mikrofón. Eh, pán kolega Verhofstadt, upokojte sa. Máte zapnutý mikrofón a útoky si odložte na rozpravu. Takže srdečne vás tu vítam. Dobrý deň, pán minister Budskov. Ako zástupca rady vítam vás v Európskom eh, parlamente. Dobré ráno, pani Malmström. Dohodol som sa s pani Malmström, že po vystúpení predsedov politických skupín dostane slovo ona, takže budeme postupovať následovne. Najprv dostane slovo uradujúci predseda Rady pre spravodlivosť a vnútro, pán Bockov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, ďakujem, že som dostal príležitosť vystúpiť pri príležitosti e, tejto rozprávy na veľmi dôležitú tému. Treba